pretože um, Brexit bude ovplyvňovať uh, všetkých na obidvoch stranách, ale najmä uh, občanov a malé a stredné podniky. A práve práva občanov sú naďalej uh, to, čo znepokojuje tento parlament najviac. Táto dohoda je naďalej nepochopiteľným vystúpením e, e, štátu e, z organizácie, ktorá funguje 45 rokov, teda 45 rokov bolo, bolo Spojené kráľovstvo členom takejto úspešnej organizácie. Tiež sa tu vytvára základ, aj politický základ v tejto dohode na budovanie budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Keď sa schváli, tak bude možné zachovať prechodné status quo, aj pokiaľ ide o budúce vzťahy. Írska poistka je, je nástrojom poslednej inštície, ktoré by sa principiálne nemalo nikdy e, použiť a predstavuje neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Ja naozaj ľutujem, že mm, britská strana ešte nepredložila iné operačné návrhy, ktoré by mohli nahradiť e, túto írskú poistku vo všetkých cieľoch, ktoré sa ňu e, dosahujú. Stále ešte čakáme, stále je tu šanca dosiahnuť dohodu a chcem povedať, že riešenie bez dohody by naozaj ležalo v plnom rozsahu na zodpovednosti britskej vlády. Vieme, že aj najlepšie najlepšia e, pripravenosť na nedohodu, vážení kolegovia, je len akési zmierňovanie mechanizmu a vystúpenie bez dohody ne, nepredstavuje prechodné obdobie či predlžovanie, nerieši to práva občanov a e, rozpočtové dojednania. A chcem Chcem nadviazať na to, čo povedal pán premiér, že stále e, dúfam, že sa podarí dosiahnuť e, e, naozaj hlboké a dobré vzťahy. Ehm, mrzí ma to. Danuta je to príliš neskoro, ale už nemáme veľa času. Zatiaľ tu máme 14 požiadaviek na catch DI, čiže chcem vás poprosiť a teda keď urobím toto gesto, aby, je to znak, aby ste sa utíšili v sále, alebo mm, aby ste teda ukončili svoj prejav, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Opätovne sme sa zišli, aby sme diskutovali o Brexite, aby sme to robili demokraticky, slobodne, otvorene, ako e, e, by mal mať e, robiť v tak dôležitej dobe každý parlament. Tento Európsky parlament je jediný plne fungujúci parlament, ktorý v súčasnosti zastupuje britských občanov. Spoločné uznesenie e, e, socialistov podporené ostatnými politickými skupinami svedčia o tom, nakoľko sme jednotní, pokiaľ ide o naše stanovisko v súvislosti s politovania hodným procesom odchodu Británie. Plne rešpektujeme vôľu britského národa ale pokiaľ má dôjsť k Brexitu, mali by sa to urobiť organizovanie, pretože odchod e, e, bez dohody je najhoršia možnosť. Samozrejme, vypočuli sme si pana Borisa Johnsona, ktorý povedal, že chce dosiahnuť dohodu s Európskou úniou, ale bez írskej poistky. V opačnom prípade Británia opustí úniu do konca budúceho mesiaca, či už z dohodou alebo bez. Ale pokiaľ by e, pán Johnson e, vážne e, chcel dosiahnuť dohodu počas nasledujúcich dní, potom by urobil veľmi jednoduché gesto. Predložil by písomný návrh právne priateľných a realizovateľných alternatívnych mechanizmov pokiaľ tak neurobí, e, nesvedčí to o tom, že naozaj chce sa vyhnúť odchodu bez dohody. Takže poviem to jednoznačne. Ak Spojené kráľovstvo odíde z únie bez dohody, to bude e, jednoznačne na zodpovednosti britskej vlády a nikoho iného. Vážená pani predsedajúce, Horná a dolná komora e, britského parlamentu e, prijeli e, rozhodnutie, aby, ktor, v ktorom žiadajú o predlženie termínu odchodu podľa článku 50 v prípade nedosiahnuté dohody. Takže neexistuje žiadny mandát zo strany odchodu bez dohody, či už zo strany britského národa alebo parlamentu. Vítame tú skutočnosť, že v uznesení jasne sa hovorí o tom, že Európsky parlament podporí predlženie pôsobenia článku 50, aby sa vyhlo scenáru odchodu bez dohody. Vnímame to tak, že predlženie lehoty podľa článku 50 je dôležité pre Spojené kráľovstvo, aby e, našlo politické riešenie a potom vo vhodnom čase vrátilo kontrolu národa, aby národ sa mohol definitívne vyjadriť ohľadom Brexitu. Ďakujem. Pani Gibson, jedna minúta. Dnes eh, sme v nebezpečí, v veľkom nebezpečí. Eh, je to nebezpečné pre Európsku úniu a pre Spojené kráľovstvo. Je to nebezpečenstvo toho, že umožníme eh, našej únavy z tej katastrofy Brexitu, že to budeme chcieť len s tým skoncovať. E, je to nebezpečenstvo pre demokraciu, pre stabilitu, pre právny štát, pre zvrchovanosť parlamentov kdekoľvek na svete, pokiaľ ide aj e, nebezpečenstvo o právach občanov. E, vyzývam parlament, aby podporil návrh uznesenia, aby prekonal únavu z Brexitu, aby podporil predlženie termínu pre článok 50, aby E, britský e, parlament zvitezil nad možným diktátorom, ktorý chce umlčať e, pramatku všetkých parlamentov. Toto nebezpečenstvo je reálne. Brexit v akejkoľvek podobe je zlý pre nás všetkých a Brexit bez dohody je katastrofou a preto oplatí sa venovať viac času, aby sme sa pokúsili zastaviť to. Dve minúty. Pán Smith. Vážna pani predsedajúca, ďakujem kolegom. Pekné dobré ráno. Však Brexit mm, bol frustrujúci mi hneď od začiatku. Treba to e, odľutovať. ľutovať. Z hľadiska Škótska je to aj veľká nespravodlivosť. My sme hlasovali, aby sme zostali v rodine národov. Takisto aj e, v Severnom Írsku sa hlasovalo rovnako. Mierový e, proces tam je mimoriadne dôležitý, musí sa chrániť sporíme nie s vami. E, e, je to nefunkčný britský parlament, ktorý nie je schopný e, fungovať v modernom, navzájom prepojenom svete. Žiadam vás, aby ste riešili naše vnútorné problémy. Musíte mať dočinenie s vašimi partnermi. Akých máte, to ľutujem. Chcel, chcem, aby sme sa vyhli obrovskej chyby pre Škótsko, Spojené kráľovstvo a Európsku úniu. Denodene počúvame, že treba e, e, zrealizovať Brexit, e, treba to dať, mať za sebou. Aj ja som z toho zúfalý. Chápem, že chcete, aby tento proces bol organizovaný, aby sme zminimalizovali škody. Ospravedlňujem sa, kolegovia, mám pre vás správu. Neexistuje dobrý Brexit neexistujú udržateľná odpoveď na to. Ľudia, s ktorými máte dočinenia, to sú prázdne predstaviteľe konzervatívnej strany, nemajú absolútne žiadny plán e, e, dlhodobých e, stabilných budúcich vzťahov. Ak dôjde k Brexitu, či už z dohody alebo bez dohody, využijú to ako výhovorku aby skrtali e, e, e, v Spojenom kráľovstve, v Škótsku, Severnom Írsku a Anglicku. Dojde k environmentálnemu a sociálnemu dumpingu tesne pri vašich hranicách a brehoch. Neexistuje dobrý Brexit. Neexistuje dobrý výsledok tohto procesu. Nemôžem napriek vašej dobrej viery podporiť toto uznesenie. Ehm, podľa mňa e, tieto rokovania e, e, dobre nevyústia. Škótsko požaduje viac času, aby zvrátilo Brexit. Prosíme vás, aby ste nám to poskytli. Skončili ste? Skončili ste, prosím. Bez mikrofónu tlmočníci nepočujú. Kto to tak hovorí? Tlmočníci nepočujú. Prepačte, ale ja to riadím. Prepačte, ale riadím to ja. Ďakujem. Pán Beck, 3 minúty. Vážna pani predsedajúca, Spojené kráľovstvo stojí pred chaosom. Veštia e, britské médiá a vysmiechajú sa nemecké e, médiá, tak ako to e, sme mali hysteriu britským referendum. Britannia je najväčším vývozným trhom pre Nemecko a spolu s Spojenými štátmi jeden z najvýhodnejších. Pre zvyšok Európskej únie to je druhý najväčší trh, kde predáva svoje výrobky. Pri ťažkom Brexite e, hrozí e, strata 10 tisíc pracovných miest, predovšetkým v automobilovom e, priemysle. Ďalej je tu výpadok britského príspevku vo výške 10 až 12 miliard eur a náklady poniesie stále ustupujúce Nemecko. Prečo potom e, Spojené kráľovstvo je proti e, e, rozchodu na základe dohody? Spojené kráľovstvo rakovalo v dobrej viere. Možno, že mala príliš veľa dobrej viery, keď súhlasilo so všetkými pôvodnými požiadavkami z EU, pokiaľ ide o, o, o, o e, rokovací e, čas práva občanov. A Európska únie e, vymyslela problém írske poistky. A kto vážne verí, že náhodná alebo elektronická e, colná kontrola vyústí do e, vrátenia násilných prejavov v Írsku? Dokonca ani Michel Barnier e, tomu neverí, aj keď sa snaží použiť írsku poistku, aby ponechal Britániu v stálom Mm, colnej únie, lebo nanutil nové referendum e, napriek e, e, snahe finančného politického establishmentu a tzv. politických korektných názorov. Britské voliči väčšinou 52 proti 48 mm, hlasovali za vystúpenie z únie. To je presne tá väčšina, na základe ktorej Európsky parlament potvrdil e, predsedničku Európskej komisie von der Leyenovou. 17,4 miliónov britských občanov hlasovalo za Brexit. Najväčší no počet britských občanov, ktorí kedykoľvek za čokoľvek hlasovali. A Michel Barnier je e, veľmi kvalifikovaný a chytrý vyjednavač, avšak snaží urobiť zo Spojeného kráľovstva e, vasalský štát. Prípadne riskuje e, obrovské straty pracovných miest aj v Európskej únii. Buď alebo, buď alebo takýto výsledok je nepriateľný. Pán jedna minúta. fru talman. Brexit präglas dag av ett ställningskrig. Ďakujem pekne. Brexit je poznačený vojnou stanovisko medzi Britániou a Európskou úniou. Obe strany majú ťažkosti predkladať nejaké rozumné, presaditeľné návrhy. My vidíme, že pred polstoročím sme mali úplne inú situáciu. Vtedy Británia nechcela sa stať členom únie 50. rokoch z podechných dôvodov ako aj dnes v kontexte Brexitu. A to isté bolo aj v roku 57. Vtedy Británia nechcela prehlbenú colnú úniu z protekcionistických dôvodov, teda bola to zvieracia kazajka pre voľný obchod. A namiesto toho bola snaha vytvoriť konkurenciu a prostredstvom E, EFTA fungovať, napríklad aj spolu so Švedskom. A ešte by som dodal, e, že len niekoľko úradníkov je na to potrebných, e, nie stovky či tisíce ako v európskych inštitúciách. Kritickí voliči teda si to zvolili, ako sa im to páči a teraz je treba tento výsledok prejaviť aj v praxi. Ďakujem pekne. Prosím naozaj o dodržanie rečníckého času. Musíme byť prísni. Pani Anderson na 1,5 minúty. Môj írsky pás eh, hovorí, že je nárokom a právom každého, kto sa narodil na Írskom ostrove, aby bol súčasťou írskeho národa. Ako toto uznesenie jasne uvádza, my, Íry, v Severnom Írsku preto máme právo a nárok na občianstvo Európskej únie, tam, kde žijeme. Aj keď pospoistka je nevyhnutná na zabránenie eh, fyzickej hranice, aby sa chránila ekonomika celého Írska, taktiež aby sa zaistila spolupráca medzi severom a juhom. Tak či tak nás to vyťahuje z únie proti našej vôli. My eh, v Severnom Írsku chceme zotrvať v únii. Je dôležité, aby Európsky parlament uznal, tak ako sa uvádza v uznesení, legitívnosť akékoľvek voľby, ktorá bola prijatá slobodne eh, väčšinou obyvateľov Severného Írska, aby sa zmenil ich štatút teda máme právo na seba určenie, tak ako sa to uznáva v dohode z Veľkého piatka a tiež v britskej a v írskej legislatíve. Taktiež vyhlásenie z Európskeho samitu hovorí, že v prípade zjednotenia Írska všetkých 32 okrskov by zotrvalo v Únii. Taktiež prezident Macron Francúzska sa vyjadrilo, že riešením Brexitu je zjednotenie Írska. Lord Ashcroft a jeho prieskum taktiež potvrdzuje, že E, je podpora zjednotenia Írska. Dohoda z Veľkého piatka poskytuje e, demokratický spôsob e, návratu späť do únie pri zaistení jednoty Írska. To by mali všetci dodržať. Ďakujem pekne, pán Faráš, na dve minúty. Ďakujem pekne. No jedna vec je istá a síce dnes sme si mnohokrát počuli od Junckera Barniera, že sme veľmi blízko k dohode o britskej poistke 17. oktobra, že sa teda dospeje k dohode. Isté, že obe strany e, sa budú e, pokúsiť e, to uznať ako svoje víťazstvo. Ehm, táto dohoda aj bez poistky je veľmi zlá dohoda pre Britániu. To uznajme. Boli by sme zaseknutí v Európskej únii, v jej pravidlách, boli by sme, pro, boli by sme pod rozhodovacou právomocou Európskeho súdneho dvora. A tiež akékoľvek budúce vzťahy by boli poznačené E, touto situáciou. E, a pritom chceme, aby um, boli dobré. My by sme však ostali vo vašich rukách, boli by sme vám vystavení na milosť a nemilosť. E, podľa tohto vývoja vidíme, že udalosti z tohto týždňa celé celej Európe nenaznačujú, že je tu takáto dobrá vôľa. Z vašej strany mám na mysli konkrétne premiéra Luxemburska, toho panačika, ktorý sa rozhodol ponížiť britského premiéra naozaj neuveriteľným spôsobom aby ho potom pozdravil ako hrdinu. Prezident Macron včera v Elizejskom paláci je podľa mňa úplne jasné, že ak budeme takto zaseknutí v tejto pasci s cieľom, pána Barniera, od samého počiatku, vy ste to napríklad dnes povedali, aby sme zotrvali v colnej únii, ostatní rečníci to tiež povedali, je tu obava, že e, Británia odíde z colnej únie, z jednotného trhu, z jej pravidel a taktiež budeme konkurenceschopnejší a budeme bohatší, o mnoho bohatší mimo Európskej únie, ako sme v únii. Pán Ferhofštát, my nechceme nič z vašej európskej veľmoci, z vašej ríše. Jediný spôsob, ako zaistiť presadenie výsledku referenda, je zaistiť čistý, jasný, tvrdý Brexit. A keď sa to podarí, potom sa môžeme porozprávať ako dospelí o obchode a o ďalších budúcich vzťahoch. Ďakujem. Mes- Pán González Pons je ďalší na 1,5 minúty. Keď som bol mladým študentom, a začal som sa angažovať v politike, miloval som Britániu, vnímal som ju ako najlepší príklad toho, ako by mala fungovať demokracia. Už to tak nie je. Dnes britská demokracia je len tieňom toho, čím bola v minulosti, pretože politici ako Nigel Farage to spôsobili. Dnes Británia niečo urobí, celý svet to vidí. Britský parlament bol odstavený. Tento parlament v poslednej fáze rokovaní je otvorený. Európsky parlament, britský parlament však je uzavretý, nezasadá. A preto uh, hovoríme po anglicky. My totiž zastupujeme nielen európskych občanov, ale aj britských občanov dnes v tejto rozprave. Toto vlastne je britská snimová demokracie tiež. Dnes Veľká Británia je e, pod mocou nacionalistov a tiež je obmedzená fyzickými aj mentálnymi hranicami. Sme, um, my sme sa vždy vyjadrili, že budeme uh, konať dobrej viere, nikdy sme neklamali, Jean-Claude Juncker, Michel Barnier sú dobrí v rokovaniach, ale sú to tiež džentlmeni, sú to slušní ľudia. Zamýšľam sa nad tým, či aktuálny premiér e, Británie by toto o sebe dokázal povedať. Uh, nie sme proti predlženiu e, lehoty, ak sa o ňu požiada, ale chceme vedieť, dokedy a prečo by sa to malo predlžiť, pretože už nemáme e, žiaden, žiaden čas náš zvýš. Preto chcem vyzvať e, britského premiéra, aby dodržal voľu britského parlamentu a tiež ho chcem vyzvať, aby dodržiaval demokraciu v Európe, pretože Brexit to nie je len katastrofa, je to tá najväčšia chyba a aktuálnej doby. Pán Korbet, na dve minúty. E, v súčasnosti máme v Británii chaotickú politickú situáciu, ale e, kolegovia, nemali by sme sa domnievať ani na minútu, že tento e, premiér, ktorý tam je, zastupuje celý britský národ. Určite nie. No a ak by sme dovolili e, uvádzať takéto vyhlásenia pána Johnsona, že sa snaží dosiahnuť dohodu no, zatiaľ, čo nepre, nepredložil žiadne návrhy. E, často to nie je priateľné ani pre pre parlament. Je, on jednoznačne chce odchod bez dohody, keď ale britský parlament snaží zabrániť takémuto výsledku radšej teda dosiahnuť predlženie ako vystúpenie bez, bez dohody. A väčšina v britskom parlamente, um, a teraz si pripomenieme, že je v menšinovej vláde, uh, odišli mu členovia uh, strany a vlády a akákoľvek uh, opo- um, opozičná strana, liberálni demokrati aj ostatní chcú nové referendum a v takom referende takáto um, takáto hm, Johnsonová eh, dohoda alebo nedohoda by bola eh, v rámci kampane. To si treba pripomenúť. A eh, Viem, že ste frustrovaní britským premiérom, ale vydržte to s britským národom. Nové referendum je odôvodnené a je odôvodnené preto, že nové referendum je odôvodnené, pretože Brexit sa e, nepodobá vôbec na nič, čo odznelo počas referendovej kampane. Povedali, že bude ľahké a je to ťažšie. Povedali, že to usporí veľké e, financie, ktoré pôjdu do NHS a stojí to obrovské E, náklady. E, hovoria, že to prospeje hospodárstvo a dokazuje sa, že je to naopak. A preto e, tí, čo hlasovali o vystúpenie, môžu teraz povedať, za toto som nehlasoval, toto som nechcel a je to právo pre britský národ, aby dostali druhú šancu. Prosím vás, vydržte to s nami, prosím vás, dajte nám toto nevinutné predlženie. Pani predsednička prerušila rečníka. For one minute, Ms. Long Pani Long, na, na minútu. Pani predsednička, ja som hlasovala za um, um, uh, uh, severoírskú stranu a uh, členstvo v uh, EÚ uniting our people, both unionists, nationalists and the growing number... Stále viac e, e, e, z nás s tým nesúhlasí. Dohoda z Veľkého piatku závisela od európskych princípov vzájomnej závislosti a spolupráce. Treba to chrániť. Avšak naša vláda odmietla nás počúvať v 98. roku príslušná strana nehovorila v mene väčšiny, keď bola proti dohody z Veľkého piatku. Nebola E, nehovorila o mene nášho e, národa, keď e, hovorila o Brexite. Viem, že pre Severné Irsko Brexit bude katastrofálne. Odchod bez dohody nie, nebude bezproblémový. Ľudia, ktorí žijú po opačnej strane hranice, to vnímajú inak Vyzývame vedúcich predstaviteľov Európskej únie, aby poskytli viac času na úspešné e, ukončenie rokovania. E, vážime si vašu trpezlivosť. Je dôležité, aby sme to robili správne a nie len, aby sme to jednoducho urobili. Chcel by som požiadať najmä túto stranu parlamentu. Ak chcete sa rozprávať počas vystúpenia, buďte prosím vás ticho, pretože to ruší ostatných a teraz dve minúty pani Scott Kato. Vážna e, pani predsednička, Eh, od začiatku Brexit bol eh, o tom, aby sme získali späť kontrolu, ale namiesto toho Johnson a spol stratili kontrolu nad krajinou. Rozhodnutie o odstavení parlamentu a uzurpácia eh, moci znamená, že britský premiér nemôže sa objaviť na verejnosti či už v Británii, alebo ako sme videli ani v Luxembursku Teraz chápeme, čo to znamenalo. To znamenalo zobrať kontrol od našich zastupcov v parlamente, zobrať to mm, z rúk e, štátnych zamestnancov, e, tých, ktorí podporujú právny štát. E, Brexit nevrátil kontrol ľuďom a parlamentu, ale bohatým oligarchom, ktorí sa chcú vyhnúť plateniu dane a mm, tým, ktorým sú chrániť ľudia a plné to. Preto, prepáčte, pre tlmočníkov vás prosia, aby ste trošku spomalili. Potrebujeme mať rovnaké podmienky v oblasti environmentálnych noriem, práv na zamestnanie a ochranu spotrebiteľov. Všetky títo body e, v uznesení sú dôležité. Nechceme pripustiť, aby e, Británia sa stala e, daňovým rájom alebo miestom, kde sa vykoristujú E, e, pracujúci. Bohužiaľ, e, vyše 50 miliónov stratili svoje práva, snažia sa zachovať normálny život. Veľká škoda, že sme neodzrkadlili všetko v našom uznesení. Napriek tomu, že máme chaotickú situáciu u nás doma Mm, naši poslanci e, sa snažia chrániť e, demokraciu. Jasným signálom našho snesenia je to, že chceme, aby e, Európska rada poskytla mm, dostatočný čas na to, aby sa vyhlo politické krízy. Iba my, národ, môžeme E, sa postaviť voči terene Johnsona a spol. E, chceme e, vás požiadať, aby ste nám poskytli čas potrebné na to, aby sme získali kontrolu späť nad, od oligarchov. Iba spoločne môžeme zastaviť nočnú moru, moru Brexitu. Pán Madison, dve minúty. ten historický deň 59% eh, eh, hlasovala eh, za odchod Unii. Uplynulo viac ako 100 dní a predstaviteľe politickej elity v Británii a Indie schovali hlavu do piesku. Ehm, je tu právny záväzok, aby sme zrealizovali výsledky referenda. Niektorí politici si myslia, že dokážu predísť Brexitu, ale treba im e, pripomenúť, že ľudia sú zdrojem moci a neumožne niekomu e, vykladať ich e, názor EU častokrát učí tretie štáty o demokracii a právnom štáte, ale u seba doma respektuje demokratické výsledky, keď sú v súlede s názormi európskych federalistov. E, možnosť e, vstupu do únie e, bola sprevádzaná možnosťou odísť, ale je jasné, že ľudia robia maximum na to, aby zabranili odchodu únie Spojeného kráľovstva z únie. chcú, aby e, Británia zostala mm, mm, zajacom e, počas 5 rokov. Donna komora e, bráni Johnsonovi, aby si splnil svoj záväzok. Najnovšie prijala zákon, ktorému to v tom bráni. E, e, e, Johnson môže buď sa dohodnúť na inej dohode, alebo odísť bez dohody. Ľudia Európy nesmú byť zajacami a nesmieme ignorovať vôľu národa. Je najvyšší čas, aby Európska únia načovala ľuďom, aby respektovala demokraciu, zvrchovnosť národov. Je najvyšší čas, aby únia robila to, čo učí. Ďakujem pekne. Pán Zahradil. Jedna minúta. Máme 6 e, e, týždňov pred Brexitom, avšak e, ak nič sa nestane, Spojené kráľovstvo odíde 31. oktobra bez dohody. Napriek tomu mnohí ľudia v tomto parlamente sa milia a domnievajú sa, že máme dohodu a že niektorí prajnici na strane Spojeného kráľovstva to blokujú. Toto však nie je pravda. Nemáme dohodu Máme iba nádrh, ktorý bol trikrát zamietnutý v dolnej komore britského parlamentu a súčasná britská vláda nesúhlasí s týmto návrhom. Hovorí sa, že na to, aby sa tancovalo tango, potrebujeme dvoch partnerov, ale zdá sa, že sa o to snažíme sami. Domnievam sa, že Európsky parlament musí požiadať e, Európsku radu, aby poskytla Európskej komisii mandát o viedne, na vyjednanie novej dohody. V opačnom prípade budeme mať odhod, odchod bez dohody a to bude mať veľmi škodlivé následky pre naše hospodárstvo. Ďakujem pekne, pán Flanagan. Jedna minúta. Ak je vašou snahou naozaj dodržať volu ľudu, Nerozumiem ešte stále, ako tie mikrofóny fungujú. Ak teda chceme dodržať stanovisko ľudí, e, rozhodnutie Britov, ktorí sa rozhodli odísť, e, je treba uvedomiť, že to však spôsobí masívne problémy v pohraničných oblastiach. V súčasnosti najlepším riešením, ktoré je v dispozícii, je írska poistka. Avšak musíme byť pripravení na odchod bez dohody. Ak sa to udeje, tak zásady európskej solidarity budú skutočne postavené na do, vážne skúšky. Solidarita nie je len e, súborom slov, ale dnes nám Jean-Claude Juncker povedal tiež niečo konkrétne o solidarite. Írsky vývoz hovedzieho je štvrtina bilióna tón. Ak stratíme takýto odbytový trh, musíme nájsť nejaký nový. Máme schopnosti to dokázať. Ak Británia odíde bez dohody, tak Írsko bude potrebovať nový trh. My sme doviezli do Európskej únie viac ako 300 tisíc tón hovedzieho mesa z krajín Mercosuru minulý rok. V prípade Brexitu bez dohody musíme dosiahnuť aby nový komisár na obchod Phil Hogan, aby to naozaj odstavil, ak chce naozaj presadiť eh, rozumné veci. Ďakujem pekne, pani Dolcon, dve minúty. Ďakujem. Najskôr by som rada potvrdila eh, to, že som presvedčená, že dohoda o odchode je, eh, bude najprospešnejšia teda respektíve, že Brexit bez dohody bude eh, najhorším riešením. Dohoda, eh, ktorá sa dosiahne, eh, a domnieva sa, že by bol najlepší variant, nesmie ohroziť ústavnú integritu Veľkej Británie a miesto Severného Írska v tejto integrite. Taktiež dohoda musí splňať základné demokratické parametre. Írska poistka ohrozuje tieto základné hodnoty. To sa potvrdilo už viackrát v Európskom parlamente, že sa tu potvrdzuje dohoda z Belfastu a napokon to dnes aj vyslovili jasne pán Barnier a pán um, Juncker. Um, je potrebné zaistiť uh, rovnaké postavenie oboch tradícií uh, v Severnom Írsku aj unionisti, aj nacionalisti. Musíme zaistiť, aby boli uh, na rovnaké úrovni. Minulý týždeň bývalý írsky predseda vlády Bertie Ahern, ktorý bol jeden z tvorcov Belfastskej dohody, sa vyjadril k významu rovnakého postavenia oboch komunít a vyjadril sa, že akékoľvek riešenie musí zahrňať unionistov, pretože rovnaké postavenie oboch komunít eh, znamená rovnaké postavenie pre obe strany. List, eh, ktorý bol zaslaný európskym inštitúciám, kde sa eh, odvoláva aj na bod 5 uznesenia, to nebolo podpísané ani jediným poslancom zhromaženia v Belfaste každý jeden poslanec, ktorý kandidoval, kandidoval na platforme odmietnutia detskej poistky. Nedávne prieskumy dokazujú, že 81 unionistov je proti írskej poistke. Je to demokratický problém s týmto backstopom pán Barnier a vy si na tým nemôžete už umyť ruky. Nie len by Severné Írsko bolo povinné dodržiavať legislatívu bez možnosti zastúpenia. Je mi ľúto, pani Doc, musela som vám odňať mikrofón, musím byť prísna. Pán Tajani. Eh, Vážená pani predsedníčka, komisia eh, eh, pre ústavné vzťahy, ktorej, teda výbor pre ústavné vzťahy, ktorému predsedám, dal teda hlas európskym občanom, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve a aj v Írsku a rozhodli sme sa mm, im dať hlas. Tento parlament má povinnosť dať e, naozaj hlas občanom. Milióny mojich spoluobčanov žijú v Spojenom kráľovstve. Musíme e, obyvateľom Severného Írska a Spojeného kráľovstva, ktorí žijú v Európe, tiež dať hlas, aby sa cítili um, obraňovaní a obhajovaní a musíme znížiť aj tú vzdialenosť medzi inštitúciami a európskymi občanmi, ktorá tu existuje. Taktiež sme požiadali ako výbor AVKO, aby sme mohli ísť teda na túto hranicu medzi Severným Írskom a Írskom, aby sme upriamili pozornosť na túto situáciu, aby sme naozaj poukázali na to, že tam je e, ten kameň úrazu tohto problému je treba posilniť ten základný aspekt v írskom E, v írskej poistke, e, pretože sú tu určité znepokojujúce aspekty a taktiež, keď tam bude flexibilná hranica, treba chrániť naše e, podniky, naše poľnohospodárstvo. Spomeňme si na chorobu šialených kráv, treba chrániť aj súčasne vnútorný trh. Nesmieme sa vystavovať týmto rizikám, musíme chrániť našich občanov aj náš vnútorný trh. Pán Benifej, pani predsednička, blížime sa k 31. oktobru bez toho, aby pán Johnson predložil nejaký politický návrh, o, ktorým, o ktorom by mohlo možné dôveryhodne rokovať. To riziko vystúpenia bez dohody je čoraz vyššie. No a čoraz viac máme um, dôvod si myslieť, že práve toto chce konzervatívna uh, strana. Uh, tá časť poslancov pod vedením Korbinu, Korbin, pana Korbina navrhla určité zmeny. E, my chceme brániť 3 milióny občanov, našich občanov, ktorí pracujú v Spojenom kráľovstve a je tam viac ako 700 e, tisíc e, talianských občanov. Sú tam mnohé podniky, ktoré majú obchodné vzťahy už dlhodobo so Spojeným kráľovstvom a pokiaľ ide o bohatstvo našich e, krajín a ak to, o to požiada e, Spojené kráľovstvo, tak sme ochotní podporiť e, predlženie uplatňovania článku 50, ale len ak tam bude jasná perspektíva. Ďakujem veľmi pekne, pán Kelleher, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem. Chcel by som podporiť eh, uznesenia. Chcem povedať, eh, že podporujem rozhodnutie eh, Spojeného kráľovstva opustiť EÚ, ale súčasne chcem povedať, že je to povinnosť Spojeného kráľovstva akceptovať to, že tento veľký demokratický proces, ktorý pri príležitosti podpísania Veľkopiatkovej dohody E, prebehol v, v Írsku a v Severnom Írsku. A v kontexte tejto dohody hovoríme e, o hospodárstve a o iných aspektoch. A chcem to zasadiť do kontextu. Každodenne e, ľudia prekračujú túto neviditeľnú hranicu, má to vplyv na ich každodenný život a Zlyhanie Brexitu bude mať vplyv na túto ich slobodu, na ich e, slobodu viesť e, obchodný, e, spoločenský, športový život a preto podporujem toto uznesenie a žiadam Spojené kráľovstvo, najmä Spojené kráľovstvo, aby akceptovalo to, že majú naozaj veľké, veľkú zodpovednosť, aby naozaj ochránili integritu Veľkopiatkovej dohody, pretože netreba zabúdať na to, že ide o mierový proces a taktiež teda akceptujem to, že Spojené kráľovstvo chce opustiť EÚ, ale očakávam, že Spojené kráľovstvo súčasne splní svoju povinnosť a zabezpečí rešpektovanie Veľkopiatkovej dohody. Pani Evans na e, minútu. Vážení kolegovia, ja som zastupovala e, Velsko v tomto, zastupujem teda e, už 20 rokov v tomto parlamente Velsko a je to pre mňa veľká výzva, ale aj veľké šťastie. Ale teraz čelíme najzložitejším časom vesmír sa zlyhal a nie je to úlohou e, ľudí, ale úlohou parlamentu. Ale chcem, aby ste hľadeli aj nad rámec toho, na všetko, čo sa vlastne deje. Za posledné mesiace som s tisícmi ľudí eh, chodila po celom Velsku a podporovala som nezávislosť eh, nášho regiónu. A táto podpora narastá. 40 osôb v súčasnosti uvádza, že by podporili Velsk, nezávislosť Velska v prípade, že by to znamenalo, že Velsko zostane v EÚ. Máme právo eh, sami si určiť svoju budúcnosť, aby v dôsledku aktuálnej krízy musíme vrátiť túto moc ľuďom, aby mohli rozhodnúť v referende a máme na to čas. Ja budem na tom naďalej pracovať a e, chcem pripomenúť, že naša budúcnosť je v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Mr. Williams. Pán Vilimský, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy a páni. Dovolte, aby som mm, najprv vyjadril svoje nepochopenie, mm, pokiaľ ide to, e, že EU a Spojené kráľovstvo e, postolujú, že e, sú tak dôležité v západnom svete, ale nie sú schopní realizovať demokratické rozhodnutie. Tu máme tiež dve veľké skupiny. Niektorí hovoria, že Brexit je niečo dobré, druhá skupina hovorí, že je to niečo veľmi zlé. Podľa mňa je to nepretné hovoriť takéto niečo podobné je dôležité, čo si myslí väčšina obyvateľov Británie a je to naša sveta povinnosť, aby sme to e, e, rešpektovali, rešpektovali väčšinu, ktorá e, jasne sa rozhodla a musíme do 31. októbra e, vyjednať výsledok, ktorý bude e, účinný, profesionálny a spravodlivý, aby, skončil, aby sa skončilo s týmto divadlom. Ďakujem pekne. Pán Burzva, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Naša politická skupina nie je súčasťou riadecej skupiny pre Brexit. Myslím si, že je to samo o sebe urážkou demokracie. Avšak e, naša delegácia z Flámska podporí túto znesenie, pretože domnievame sa, že treba robiť maximum, aby sme sa dohodli. Odchod bez dohody je zlý a dúfam, že naši viednovači budú naďalej pracovať konštruktívne. Zdá sa, že je tu e, e, svetelko nádeje a že e, rokovania vyústia do výsledku, či už vo vzťahu k írskou poistkou, alebo aj celkovému jednotnému trhu. Pán Barnier správne poukázal, že tu nejde iba o obchod, ide o viac Chcel by som e, spomenúť, že ide o obranu, výskum, e, e, vzdelávanie hospodárstva, fondy sa s globalizáciou. Mnohé holandské spoločnosti sú malé, nemajú ani 50 zamestnaných. Ďakujem pekne, pani predsedajúce. Je jasne sa tvariť, ako tu robia viacerí ľudia, že Brexit e, súvisí iba s, blaz, s Britmi, e, ktorí sa zbláznili. Brexit e, súvisí so zlyhaním neliberálnej ideológie a ironicky je to, že je to súčasťou ideológie mm, vládnosých tried mm, ktorí podkopovajú mm, štátnu službu a podmienky, ktoré existujú vo viacerých krajinách únie a nie Milmi sa, ide aj o demokraciu. Nie, e, máme až také, taký š, čistý štít a nie v Európskej únie. Mne nevadí, keď establishment v Británii e, sa, e, sebe zožerie, ale treba zabezpečiť e, ľudské práva obyvateľov Írska, pretože ľudia veria solidarite veria e, e, socialistickej, spravodlivej, mierovej Európe. E, treba sa vzdať týchto neoliberálnych postojov. Veľa sme počuli dnes o pláne imperátora Herštota vytvoriť nové imperium E, e, pán Ferhofstadt, e, ste tmavým riaditeľom Európy. Nesmeme pripustiť zničenie demokracie. Ja hovorím v mene 17,5 miliónov ľudí. Pred 70 rokmi moji predkovia bojovali na území Európy proti fašizmu. Dnes chceme oslobodiť Spojené kráľovstvo od Európskej únie počas trotich E, rokov, Napriek tomu, že mesečne e, platíme e, členské vo výške 1 miliard, nás despektujete, hovoríte o rovnakých podmienkach, ale táto súťaž nie je spravodlivá. Európska únie neverí v demokraciu. Dnes by sme, by sme mali hlasovať a povedať, že Brexit je politovania hodný my nelitujeme to, e, opúšťame Európsku úniu bez akýkoľvek ľutosti. Pán Kelly, minúta a pol. E, e, v počase je možné, že historici budú hovoriť o Brexite že to bolo niečo neuveriteľné zo strany nie, e, dôverodných ľudí, ktorí chcú opustiť Európu 31. oktobra buď staj, bez ohľadu na čokoľvek, bez e, rešpektu e, pre mier a národ Írska sme vďační za solidaritu Európy 26, to e, bolo veľmi dobre artikulované pánom Junckerom a pánom Barnierom. Pán Juncker povedal, e, prejavujeme solidaritu s tými štátmi, ktoré, na ktorých to najviac e, doľahne. Sme jednotní v našom cieli. To bolo povedané veľmi jasné. Pán Barnier povedal jednoznačne o potrebe írskej poistky. Je tu aj ďalší dôsledok Brexitu. Po dohode z Veľkého piatku vzťahy medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom sa začali e, lepšie rozvíjať a pred pár rokmi kráľovna navštívila Írsko e, a namiesto toho teraz prichádzajú podozrenia a pnutia. Dúfam však, že pokiaľ Spojené kráľovstvo požiada o predlženie lehoty v súvislosti s článkom 50, že e, s tým budete súhlasiť to poskytne pánovi Johnsonovi čas, aby predložil e, viaceré alternatívne riešenia vo vzťahu k írskej poísky a umožňuje e, britskému národu získať späť kontrolu e, z rúk týchto pirátov, ktorí chcú opustiť úniu. Pani Barley, jedna minúta. Ďakujem, pani predsednička. Som aj britská a nemecká občanka. Pre mňa je to veľmi emotívna otázka, ako je pre ostatných Najviac na mňa e, dolehla teda otázka írskej poistky, ale nehovorí sa o tom, že írska poistka je iba dočasné riešenie, kým sa nepodpíše definitívne rozhodnutie. Prečo je taký problém? Pretože tu chýba vzájomná dôvera a sme toho e, jasnými svetkami. E, Spojené kráľovstvo E, chce opustiť Úniu a zároveň chce za ruky, aby sme nemali e, tvrdú hranicu medzi Severným Írskom a e, Írskom, takže nejde tu o Spojené kráľovstvo, ale aj Írsko máme právo o tom diskutovať, pretože Írsko zostane v Európskej únii. Takže čo vieme tu urobiť? práve opak toho, čo niektorí politici v parlamente alebo tu v Británii robia, musíme hovoriť nie metaformy, ehm, hovorím to ako britská a mm, e, nemecká občanka, zostaneme, to, zostaneme tu v miery. Jedneme to pani Lozo. Chcela by som poďakovať pánovi Junkerovi a pánovi Barnierovi, že prišli pred náš parlament, ktorý má tú čest e, diskutovať a uvažovať o, diskutovať o Brexite bez, bez toho, aby niekto rozmýšľal o tom, že ho pozastavíme. Náš parlament sa ujme svojej zodpovednosti, nikdy by nikto z nás nech, nechcel e, poškodzovať e, írsky e, ostrov žiadnym múrom ani hranicou. Nikdy nepripustíme, aby bola narušená integrita, solidnosť a pevnosť EÚ. Nikdy neustúpime, pokiaľ ide o práva občanov, mier, ani pokiaľ ide o záujmy Európskej únie. Náš parlament vie povedať to, čo nechce a vie povedať aj to, čo chce. Náš postoj bol vždy e, diktovaný priateľstvom a rešpektom, ktorý pociťujeme voči britským občanom, ale E, nevieme e, napríklad, čo chce teraz e, britská vláda. Nevieme, či chce britská vláda požiadať o ďalšie predlženie obdobia na Brexit a či na to má naozaj relevantný dôvod. Britská vláda nám nehovorí ani kedy, ani ako, ani ktorým smerom chce opustiť EÚ. Takáto situácia už nemôže pretrvávať. Potrebujeme vedieť, či EÚ nás rešpektuje tak, ako my rešpektujeme Veľké Spojené kráľovstvo. A teda ten rešpekt spočíva v tom, že si jednoducho povieme navzájom pravdu. Ďakujem. Ďakujem, pán Kaf, na minútu. Včera som e, počul pána Barniera, ktorý hovoril o e, krehkom miery. Hovoril o e, mužoch a ženách, ktorí každodenne prekračujú hranicu v Írsku a idú za prácou. A povedal tiež, že nechceme, aby sa určité procesy tu začali odznova. Chcem vyzvať pra, pána Faráža, pána Johnsona, aby ste navštívili túto hranicu. Vypočujte si tieto príbehy, sú naozaj eh, rozprávané zo srdca a sú skutočné. V Severnom Írsku tie napätia stále pretrvávajú. Eh, to násilie nikdy nie je veľmi ďaleko mm, eh, moji írsky kolegovia majú naozaj bezprostredné E, skúsenosti s týmto naozaj navrhovali potvrdzujúce hlasovanie pre tých, ktorí chcú opustiť EÚ, ale treba sa spýtať najmä ľudí e, zo Severného e, Írska o tom, či chcú takúto zónu voľného obchodu. Nechajte ich nech o tom rozhodnúť treba, eh, treba eh, veriť eh, v zázraky, tak ako niektorí v, to, v tieto zázraky, zázraky veria, ale nesmieme prestať veriť to, že možno nájsť aj nejaké riešenie. Ďakujem, pán Kauf, a naozaj vám ďakujem, že ste si vybrali tohto tohto básnika, ktorého ste zacitovali. Pán Grinaldi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička keď počujem, o čom sa tu hovorí, pochopil som, že základný oba, základné obavy e, spočívajú v tom, že treba požiadať e, ďalšie referendum e, v Spojenom kráľovstve, až kým ten výsledok nebude taký, aký by sme chceli docieliť. Ale demokracia takýmto spôsobom nefunguje. Keď pani von der Leyen bola zvolená, nikto e, nechcel, aby sa voľba opakovala, hoci polovica parlamentu s tým nesúhlasila. Chcel som pripomenúť, že, že Spojené kráľovstvo je čistým nákupcom služieva tovarov z EÚ. Čo to znamená? No, znamená to, Ehm, čo to znamená ehm, negatívne ovplyvniť EÚ? Komu budeme e, predávať svoje auta, svoje strojové zariadenia a, a potraviny? Pokúsme sa dohodnúť, pokúsme sa najmä zomknúť a spojiť, aby sme predložili návrhy konštruktívnym spôsobom, keď sme ehm, chceli podporovať podporiť bankový systém, tak sme mali zasadnutie aj cez noc a hneď sa podarilo dosiahnuť dohodu. Ale v prípade Spojeného kráľovstva prečo nevieme dospieť e, k riešeniu? Prepačte, hovorí pani predsednička a vypla rečníkovi um, mikrofón pána Džambasky. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Zdá sa, že je čoraz jasnejšie, že Spojené kráľovstvo eh, odíde z EÚ bez eh, dohody a to bude na úkor všetkých. Naše, náš vývoz služieb a tovarov bude ovplyvnený a taktiež bude ohrozený mier v Severnom Írsku. A Spojené kráľovstvo opustí EÚ, ale neopustí Európu. Stále bude patriť do NATO a bude stále jedným z našich najdôležitejších partnerov. Musí existovať nejaké riešenie na tento írsky problém a lídry Európskej únie musia pochopiť, že írska poistka, tak ako ju e, teraz navrhuje pán Barnie, nie je akceptovať priateľná pre našich eh, britských partnerov. Môžeme sa len eh, tešiť na skutočnú dohodu, keď sa podarí vyriešiť túto otázku írskej poistky, pretože v opačnom prípade budeme ohrozovať nielen hospodárstvo Európy, ale taktiež eh, aj dôveru našich najvýznamnejších partnerov. Pani Rodriguez, nech sa páči. Pre Španielsko Brexit je um, jen prechodnou situáciou v kontexte Gibraltaru napríklad vznikne katastrofálna situácia, ohrozí sa tým hranica. V súčasnosti viac ako 20 tisíc ľudí prekračuje túto hranicu dennodenne. Sú to ľudia, ktorí pracujú na druhej strane hranice, nie je žiaden núdzový plán vytvorený, ak to zlyhá ako zaistíme, že ich pracovné povolenie, dáme tomu, bude platné a čo s ich dôchodkami, mzdami, ako budú ovplyvnené, ako ich práva budú ovplyvnené v prípade, že dôjde k Brexitu bez dohody. Spôsobí to problémy s dodávkami liekov, taktiež s dodávkami pre firmy, taktiež sa tým ohrozí cestovný ruch. Situácia je taká, že britský parlament nefunguje, je treba zajistiť slobodu voľbu, ale tiež je treba uznať, kde je zodpovednosť. Nemali by sme ohrozovať ľudské životy, tak to viem, že na vás tlačím časovo, ale chcem vás požiadať, aby ste trošku spomalili. Možno sa snažte povedať o niečo menej toho, ale v stanovenom čase neprekračujte rýchlosť kvôli tlmočeniu. Ďakujem, pán Forman. Pani predsednička, vážení poslanci, toto je moje prvé vystúpenie e, v tomto pléne. Dúfam, že aj posledné, lebo je to hrozné. Keď som prvýkrát vstúpil do budovy, videl som e, veľké billboardy kde sa hovorilo o slobodných spravodlivých voľbách, ale aký majú zmysel takéto slobodné spravodlivé voľby, ak sa výsledok úplne prehliada. Aký zmysel majú tieto voľby, ak tí, čo prehrali, nie sú ochotní uznať prehru, aký majú zmysel tieto voľby, keď sloboda a spravodlivosť sú vlastne ohrozené, iba preto, že elity si myslia, že oni to vedia lepšie. Pani predsednička, Európska únia sa vníma ako v globálnej demokracii, ale na čo to všetko je, keď zároveň odmieta demokratické rozhodnutie svojich vlastných občanov. O niekoľko týždňov náš premiér Boris Johnson, môj priateľ, bude nútený možno požiadať o predlženie lehoty článku 50, ak Únia skutočne verí v demokraciu, musí zamietnúť túto požiadavku, aj keď sa vám nepáči výsledok. Ak veríte v demokraciu, musíte stať po boku britským občanom. Náš odchod sa už mal ľudia dávno. Ďakujeme, je mi ľúto. Musím, musím vám buteť mikrofón, aj keď ste vystupovali poprvýkrát, ale prekročil si rečnícky čas na minútu a pol pán Belami. Derrière les éclats de voix de euh, za hlasmi, ktoré tu odznievajú dnes predpoludním, sa črtá skutočná realita a budúcnosť našej krajiny. Veľká Británia sa rozhodla, že opustí EÚ a to treba rešpektovať, ale náš dialog z dnešného predpoludnia bude užitočný len vtedy, ak e, nebudeme komentovať politický život v EÚ. Treba, e, aby sme najmä my, ako ste pripomenuli, pán negociátor, e, aby sme teda brali na vedomie to, že ide o ochranu záujmov našich spotrebiteľov a občanov. V prípade, že Brexit prebehne bez dohody, dohody budeme všetci zraniteľnejší eh, z hľadiska eh, z bezpečnosti aj z hľadiska našej obrany. Spolupráca s britskými eh, partnermi je veľmi dôležitá pre naše spravodajské, pre naše policajné sily, pre naše ozbrojené sily. Zajtra musíme efektívnejšie spolupracovať, aby sme dokázali lepšie čeliť teroristickým hrozbám a aj podporiť toto strategické partnerstvo. Chcem um, upriamiť vašu pozornosť najmä na náklady, ktoré by znamenal Brexit bez dohody pre blízke krajiny okolo EÚ. Chcem tu zdôrazniť najmä situáciu Francúzska, pretože e, e, tá pozemná hranica e, s, s Veľkou Britániou by sa musela spravovať a bolo by to nákladné, pretože aj napríklad aj uzavretie vôd by bolo veľkým trestom um, pre všetky okolité krajiny. Takže očakávame od seba navzájom jednu vec. Musíme byť zodpovední. Trochu ma prekvapuje to, akým smerom sa vyvíjajú, vyvíjajú naše diskusie um, je potrebné uh, uh, nehovoriť o nasledujúcom referende, ale pripraviť novú dohodu a tu spoliehame na vás, pán Barner. Pani Guillaume, na minútu, nech sa páči. Pokiaľ ide o istotu o vystúpení ehm, e, e, Británie z EÚ e, je potrebné brať do úvahy aj aktuálnu situáciu. Máme tu toto uznesenie, kde sa hovorí o občanoch. No, občania uprednostňujú riadený, riadené vystúpenie, pričom sa budú rešpektovať práva európskych občanov v Spojenom kráľovstve a naopak a je potrebné e, rešpektovať aj záväzky vyplývajúce z takéhoto e, rozvodu, tak povediac. No a e, taktiež chcem povedať, že teraz netrpezlivo očakávame, aby britský premiér prevzal svoju zodpovednosť a predložil návrhy. A chcel by som povedať, aby sme v podstate sa vyjadrili s, mm, s bolesťou o niekom, kto, kto roní e, smutné smutné slzy za posledné e, mesiace. Hovorím tu o pánovi Davidovi Cameronovi. Um, more than 100... Pán Garicano. V Británii e, žije viac ako bilión 300 tisíc Britov žije v Španielsku Pán Faráš hovoril o čistom Brexite. Naozaj to nebude čistý Brexit, bude to veľmi špinavý Brexit. Situácia týchto ľudí totiž je dosť dramatická, ale minulý týždeň